Habt ihr mich alle verstanden? Ich bin noch im Amt, bis die neue Vorsitzende gewählt ist. Ja ešte pôsobím v tejto funkcii predsedničky, kým e, nezvolíme nového predsedu. Otvárame našu schôdzu. Najskôr musíme zvoliť predsedníctvo a predsedu. Máme predsedu a štyroch podpredsedov, ktorých musíme zvoliť. Taktiež musím skonštatovať, či sme uznášania schopní. Potrebujeme 8 členov. Zdá sa, že to sme prekročili vysoko na tento počet. O post predsedu sa uchádza v mene skupiny EPP Doris Pak, to som ja. Teraz e, musíme sa presvedčiť, či mám podporu svojej skupiny, keďže ma navrhli, dúfam, že áno. Taktiež eh, musím predniesť svoj súhlas eh, s touto kandidatúrou, aj to som eh, potvrdila. Ďalej moje finančné záujmy, aj to som si vyplnila kedysi, to sa nezmenilo. Voľba môže prebnúť aklamačne, alebo môžeme aj hlasovať tajne. Pristúpime teraz k samotnému hlasovaniu ist der erste Wahlgang. Doris Pack kandidiert. Takže kandiduje Doris Paková. A pýtam sa vás, kto je za, za to, aby sme zvolili Doris Pakovu e, do funkcie predsedníčky. Prejavte prosím svoj postoj. Týmto sme teda toto prvé hlasovanie absolvovali. E, som znovu zvolená Ďakujem vám za vašu prejavenú dôveru. Dúfam, že ju nesklameme. Dúfam, že aj v tomto volebnom období, teda respektíve druhej polovici tohto obdobia, keďže to je moje posledné obdobie, budem sa snažiť byť priateľskejšia, ale predsa len budem prísna. To vás upozorňujem už teraz. A teraz prejdeme k voľbe podpredsedov. Máme štyri návrhy, štyroch kandidátov. Prvou e, v mene skupiny zelených je pani Helga Trupel. Ak e, nie je nikto proti, teda všetko to, čo som spomenula pri svojej osobe, platí aj pre pani Trupel. Aj ona súhlasí s kandidatúrou, e, taktiež predložila svoje finančné záujmy navrhla aj skupina zelených a ona to schválila. Kto je za to, aby sme zvolili do funkcie podpredsedničky, prosím, potvrdite to potleskom. Helga, prijímaš túto voľbu? Vynikajúco, už sa môžeš posadiť za predsednícky stôl. Ďalej, druhý kandidát v mene skupiny EFD. Skupina EFD predlžila nového kandidáta, je to talianský kolega, pán Fontana. Mohli by ste prosím povedať k svojej osobe aspoň dve vety, pretože všetkých ostatných poznáme, ale vás nepoznáme. Nech sa páči, máte slovo. Eh, grazie. Grazie Ďakujem, pani predsednička. Ja by som predovšetkým chcel povedať, že som doteraz pracoval vo výbore AGRI ako predseda skupiny e FED a spolupracovali sme s predsedom vynikajúco a venovali sme sa SPP a je to jedna z najvýznamnejších tém, ako viete. Mal som možnosť prísť do tohto výboru Chcel som vo výbore pre kultúru pracovať už predtým a preto sa veľmi teším, že ste ma prijali do tejto skupiny a tak pozitívne a dúfam, že nadviažeme veľmi e, plodnú spoluprácu. Mikrofón, prosíme. The Soul of Europe is im Kulturausschuss. Duša Európy je vo výbore pre kultúru a nie vo výbore pre plnospodárstvo, preto ste urobili správne rozhodnutie pridať sa k nám. Kto je za podporu pána Fontánu? Nech sa páči, prejavte sa potleskom. Bitte, Herr Kollege, nehmen Sie Platz. Nech sa páči, pán kolega, môžete sa posadiť k nám tu hore. Ďalej, tretí kandidát v mene ľavice, pán Bisky, žiaľ dnes e, je pre chorobu neprítomný, prijal však svoju kandidatúru, urobil všetko ostatné, čo mal, vybalil sa všetky náležitosti. E, Ak nie sú teda žiadne námietky, e, žiadam vás, aby sme potvrdili jeho kandidatúru a to aklamačne. Ďakujeme pekne, e, pozdravujeme srdečne pána Biskyho, želáme skoro uzdravenie ďalej. Štvrtý kandidát v mene skupiny liberálov, kolega Martin Klokegard, taktiež splnil všetky náležitosti, predpokladám. Prosím, potvrďte aj jeho voľbu do tejto funkcie. Vielen Dank. Damit haben wir das neue Präsidium. Ďakujem pekne. Týmto sme zvolili nové predsedníctvo nášho výboru. Žiadam všetky zvolené, aby si zasadli tu hore za predsednícky stôl. Želám nám všetkým dobrú spoluprácu. Tá sa nám zíde v najbližšom období, pretože máme pred sebou naozaj veľmi významné body, o ktorých budeme rokovať a hlasovať. Dalo by sa povedať, že sú najvýznamnejšie, čo sme vôbec eh, kedy preberali. Otváram teraz bod 1, respektíve ten sme už vybavili. Ďalej eh, Bod 2, prijatie programu. Ak nie sú žiadne námietky, tak program je týmto schválený. Ďalej, bod 3, oznámenia predsedajúcej. Oznamujeme, že nemáme češtinu, holandčinu, estončinu, litovčinu, lotyštinu, švedčinu a slovinčinu v našom jazykovom pokrytí. Všetky ostatné jazyky máme. Ďalej bod 4 Distribúcia audiovizuálnych diel v EÚ na internete. Je to správa pána Kavadu. Pán Kavada, už sme prerokovali túto správu. Žiadam vás teraz, aby ste túto správu, ktorú ste vypracovali ako reakciu na zelenú knihu komisie, aby ste nám ju teraz predstavili. Nech sa páči, že Mari, máš slovo. Merci, madame. Ďakujem, pani predsednička. Gratulujem vám aj kolegom k našej harmonickej spolupráci a tiež gratulujem vám k druhej časti mandátu. Najvýznamnejší fenomén posledného desaťročia je určite rozšírenie audiovizuálneho scenára alebo prostredia Digitálne technológie prispeli k rozvoju a zaznamenávame obrovský nárast audio, ponuky audiovizuálnych služieb našim občanom a otvárajú, otvárajú sa aj nové perspektívy pre spotrebiteľov, ale aj pre tvorcov. V týchto podmienkach prístup e, k tomuto sa rozvinul aj vzhľadom na to, že došlo k dematerializácii obsahu a rozšíreniu internetu, čo všetko predstavuje výzvu pre súčasný ekonomický model. A to je dobrá správa. Legálna ponuka audiovizuálnych diel online narastá, čo ukazuje, že tento sektor využíva svoj potenciál a to je aj ten digitálny trh audiovizuálnych diel. A na základe tejto analýzy som sa rozhodol sústradiť sa špecificky na vytvorenie stratégie spoločenstva, na vytvorenie a podporu rozvoja online ponuky audiovizuálnych kinematografických diel a poukázal som na významnú úlohu EÚ pri vytvorení skutočného jednotného trhu digitálnych obsahov online. A tam nám ešte ostáva veľa práce. Prvé konštatovanie. Vývoj európskeho legálneho rámca, ktorý by uľahčil poskytovanie práv, čo by podporilo aj voľný pohyb týchto obsahov v EÚ, a teda prístupnosť zo strany občanov k týmto obsahom. To všetko je potrebné. Nesmieme zabúdať na obrovské bohatstvo a diverzitu audiovizuálneho dedičstva krajín EÚ a je našou povinnosťou, aby sme prijali všetky potrebné opatrenia, aby sme toto dedičstvo ochránili a podporili. Rozhodol som sa, že sa nebudem venovať autorským otázkam, to bude robiť kolega Boris, to je náš spravodajca pre stanovisko pre Jury. A to preto, že naša inštitúcia jednoznačne uznáva význam autorských práv a je rozhodujúce, aby sa zabezpečila európska právna istota v tejto oblasti v digitálnom online trhu a aby sme zabránili tomu, že dojde k nerovnakému prístupu k online službám a neonline službám. Som presvedčený, že musíme dosiahnuť cieľ vytvorenia jednotného trhu aj vrátanie distribúcie audiovizuálnych e, diel online a zároveň musíme rešpektovať kultúrnu diverzitu A teraz musíme rozvíjať eh, hospodárstvo kultúry a dosiahnuť ambicioznú digitalizáciu, ktorá bude všeobecná, ale zároveň zodpovedná. Ide o diela, ktoré sú súčasťou nášho dedičstvu a môž, dedičstva môžeme to robiť napríklad aj digitálnou knižnicou EÚ a preto podporujem úsilie audiovizuálneho a kinematografického sektoru v EÚ, aby sa podporovala norma ISAN. Je to medzinárodná audiovizuálna norma ISAN, aby každé dielo malo určité identifikačné číslo jednotné. Bude to akési DNA, akýsi kód každého diela. Treba tiež uznať princíp krajiny pôvodu tak, ako to hovorí článok 2.2 smernice SMA. Spolu s bojom proti delokalizácii. A preto si myslím, že by sme mali dať významnejšie miesto výchove a vzdelávaniu, aby sme podporovali audiovizuálne vyjadrovanie aby nové generácie tiež prispeli ku kreatívnej tvorbe. Výchova k médiám a v médiách, ktoré prinášajú už svoje ovocie, to všetko by malo spôsobiť to, že všetci občania by mali mať potrebné znalosti, aby mohli využívať digitálne technológie a aby samozrejme mali z toho čo najväčší osoch. Je nevyhnutné, aby poskytovatelia služieb audiovizuálnych diel, ktoré nie sú online, aby mali vhodné prostriedky na produkciu európskych diel, napríklad finančnými príspevkami alebo nadobúdaním autorských práv a aby tieto diela mali e, miesto v určitom európskom katalógu. Vytvorenie, tvorba by e, mala byť chápaná ako jeden zo základných e, zdrojov tohto priemyslu. A malo by dojť k spolupráci všetkých zainteresovaných. Záverom, chronológia médií zodpovedá všeobecnej rovnováhe audiovizuálneho sektora. Nemali by sme to nejak brutálne meniť ale tiež si myslím, že by sme mohli uvažovať o určitej adaptácii v rámci rokovaní v tom zmysle, že by sme nemali e, nejakým spôsobom narušiť všeobecný rámec, ale adaptovať to na súčasné potreby trhu. Používanie kolektívneho manažinku v audiovizuálnych dielach to sa centralizuje v rukách producentov ktorí zohrávajú úlohu akéhosi e, jednotného alebo jediného okienka alebo kontaktného miesta. A samozrejme, keď uznávame právo na odmenu pre tých, ktorí sú kompetentní alebo ktorí majú tieto práva, tak nemali by sme zabudnúť tiež, že niektoré členské štáty sa venujú určitým praktikám zberu práv, ale zároveň treba zabezpečiť, aby tento jednotný trh bol vytvorený. Treba dohliadať na to, aby správcovské kolektívne spoločnosti používali kompatibilné nástroje. A záverom by som vás rád ubezpečil, že budem podporovať program média, ktorý bude ambiciózny pre tento sektor audio, audiovizuálneho priemyslu, napriek tomu, čo sa možno hovorí a budem nastojiť na tom, že je nevyhnutné, aby tento program média naďalej existoval ako špecifický program, ktorý je plne venovaný audiovizuálnemu sektoru. Urobil som čo najrozsiahlejšiu panorámu toho, čo som navrhol v mojej správe Samozrejme, ešte niektoré veci môžeme prehlbiť a tie samozrejme prehlbím a rozpracujem na základe našich stretnutí. Návrh správy bude k dispozícii. Budem sa stretávať s tieňovými spravodajcami, aby sme si vymieniali názory. A ďakujem už kolegom, ktorí sa na mňa obrátili so svojimi návrhmi a ďakujem za tieto návrhy a samozrejme ich budem brať do úvahy. Bude naplánovaný aj workshop 28. februára. Budú prítomní všetci aktéry audiovizuálneho sektoru a všetci z vás, vážení kolegovia, ktorí budete chcieť, tak sa môžete zúčastniť a ja vám o niekoľko dní dám presné informácie k tomuto workshopu. Ďakujem vám za pozornosť aj vám, pani predsednička. Ďakujem, pán Kavada. Uf, Bolo to naozaj veľmi široký základ a veľmi hlboký základ. A budeme mať o čom diskutovať. Ako prvá Helga, nech sa páči. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, Doris. Ďakujem pekne, pán Kavada, za vaše vystúpenie. Budem pokračovať po nemecku. Mm. Wenn man jetzt äh, im Moment über den Online-Vertrieb von keď sa hovorí teraz o distribúcii audiovizuálnych diel na internete, dostávame sa e, takmer priamo do politického konfliktu. Minulý týždeň došlo k zákazu e, firmy Mega Upload v Spojených štátoch amerických e, a taktiež sme priamo v diskusii o digitálnej revolúcii, o neobmedzených možnostiach, ktoré sú čo spojené, ale aj, rizi- aj o rizikách, ktoré táto revolúcia so sebou prináša najskôr, ak dovolíte, niekoľko pozitívnych bodov k tejto digitálnej revolúcii. Podľa mňa predstavuje možnosť prístupu k dielam, k chráneným dielam, aj k voľne dostupným dielam, k množstve informácií, ktoré predstavujú úplne nový druh výmeny a využitia kreatívnych schopností. A taktiež sú s tým spojené obrovské ekonomické zisky, vznikli firmy s mnohými miliónmi pracovných miest v tomto sektore. Toto je tá pozitívna stránka. A všetko to prebehlo veľmi rýchlo. V roku 2000 celý svet vyzeral úplne inak ako teraz v roku 2012 s tými mnohými možnosťami, ktoré priniesla digitálna kópia, eh, inteligentné telefóny, tablety, ale aj rôzne mo- modely podnikania, nové modely podnikania ktoré však niekedy ponúkajú aj eh, ilegálne obsahy. Myslím, že je dôležité rozlišovať medzi informáciami, ktoré sa musia dať eh, voľne um, sprístupniť e, taktiež, e, keď hovoríme o citlivých informáciách, ktoré sa nesmú takto sprístupňovať, taktiež keď hovoríme o autorských chránených e, obsahoch, podľa mňa je správne ich naďalej chrániť. Podľa mňa je to súčasťou celej tejto digitálnej revolúcie a aj keď obsahy, ktoré sú verejného charakteru, ak dochádza k ich výmene, zverejňovaniu, to podľa mňa nie je problém. Vidíme to aj v kontexte našej správy Európeána a v tomto duchu sme o tom aj diskutovali. Čo sa týka o obsahy, ktoré sú autorsky chránené, tu je situácia o niečo komplikovanejšia. Domnievam sa, že spoločne si musíme zvyknúť na to, že kopie sa tak jednoducho získajú. Jedným klikom prekročíte túto hranicu autorskej ochrany, veľmi ľahko sa ďalej šíria, vymieňajú. V prípade súkromných obsahov je to trochu inak ako v prípade obchodných obsahov, ale domnívam sa, že musíme nasadiť taký spôsob zmýšľania, ktorý e, vychádza z uznania autorov. Musíme si uvedomiť, že tieto diela sú výsledkom intelektuálnej činnosti týchto ľudí a práve na nich e, e, a v nich spočíva naša kultúrna rôznorodosť. Musíme do nich investovať, musíme si uvedomiť, že spoločnosť je založená na týchto údajoch. Máme rôzne verejné eh, knižnice, ktoré sú veľmi drahé na prevádzku. Eh, užívateľia za to však nemusia platiť, aj keď to samo o sebe nie je bezplatné. Spoločnosť do toho jednoducho eh, investuje, pretože to považuje za dôležité. Domnievam sa, že čo sa týka kultúry rôznorodosti a digitálnych e, kultúrnych trhov, e, musíme si uvedomiť, že potrebujeme nové modely podnikania v tomto sektore. E, tu zjavne hudobný priemysel bol trošku spomalenejší ako ostatné oblasti. V Nemecku v tomto roku máme zhruba 60 legálnych ponúk, teda v tomto smere sa u nás mnoho urobilo, na to poukázal aj pán Kavada. Tieto vyhliadky sú relatívne dobré. Domnievam sa, že vo všeobecnosti existuje takýto záujem o fungujúce trhy s kultúrou a považujem to za dôležité, pretože tu ide o to, aby sme umelcov, respektíve kreatívnych autorov, odmeňovali za ich činnosť. Opakujem ešte raz, sú aj umelci, ktorí vedome sprístupňujú svoje diela bezplatne, pre nich je to akýsi druh reklamy, to je v poriadku, ale robiť to proti ich vôli a obohacovať sa na tom, tak ako to robila napríklad firma Megaupload, to, to podľa mňa nie je správne a preto si myslím, že takýto postup voči tomuto konkrétnemu portálu bol správny. Ešte raz opakujeme, že tu nejde o politickú cenzúru. Politická cenzúra spočíva v tom, že bránime šíreniu politických e, obsahov, ale keď e, chránime obsahy, ktoré sú autorsky chránené e, kvôli tomu, že pochádzajú z pera tretich osôb, to podľa mňa je správne. Nesmieme takéto údaje sprístupňovať bez zvolenia ich autorov. Máme mnoho sporných prípadov. Myslím si, že firma Adobe, ktoré, ktorá po dvoch varovaniach eh, na tretí krát potom čelila úplnému odpojeniu. To podľa mňa nie je správne. Je potrebné rokovať eh, s takýmito firmami a upozorniť ich na to, že zverejňujú informácie bez súhlasu autora a taktiež organizovať informačné kampanie tak aby prevládalo povedomie o tom, že je potrebné platiť za kultúrne obsahy. Musí sa stanoviť však rozumná cena, nesmie to byť príliš e, prehnaná cena. Preto podľa mňa táto digitalizácia má rozhodne pozitívny vplyv aj na nové cenové mechanizmy. Domnívam sa, že nesmieme e, však robiť príliš zásadné kroky, úplne zmeniť celý systém, že sa bude musieť e, platiť za všetko. Musí sa to jednoducho prispôsobiť novú vývoju celého tohto digitálneho sveta. Vypočuli sme si taktiež eh, z úst pána Kavadu o tom, ako to súvisí s vnútorným trhom, eh, že chceme vnútorný trh eh, aj pre audiovizuálne diela a online šírenie týchto diel. To je síce pravda, ale na druhej strane si musíme uvedomiť, že na rozdiel od hudobného priemyslu, kde dominujú predsa len anglické piesne, a tie sa o niečo jednoduchšie distribujú po celej Európe. V prípade filmov napríklad kvôli obmedzenému jazykovom porkyťu je to trochu iné. Teda tomuto sa ešte budem musieť venovať. Nedá sa aplikovať jedno riešenie z priemyslu na všetky ostatné sektory. Nebudem teraz zachádzať do podrobností, tomu sa ešte budeme venovať neskôr. A ja sa rozhodne prihlásim o slovo, keď na to príde. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Kamajvert. Ja, vielen herzlichen Ďakujem. Ďakujem aj pánovi Kavadovi za to, že predstavil svoju správu. Isté, že touto správou sa nevyhneme tomu, aby sme nespomenuli aj autorské práva. E, musím však povedať, že autorské práva nie sú e, tým grom tejto správy. Musíme zohľadniť aj iné aspekty, ktoré súvisia s audiovizuálnymi e, dielami a ich šírením na internete. Podľa mňa už máme za sebou mnoho prípravných krokov v tomto smere, napríklad správa kolegu Beleta o duálnom systéme audiovizuálnych médií. Myslím, že v tejto správe už bolo mnoho aspektov, ktoré môžeme využiť a zohľadniť aj v tejto správe. politike sa často ocitáme v situácii, keď predsa len trochu zaostávame, pretože technologický rozvoj je tak neuveriteľne rýchly, že legislatíva jednoducho musí zaostávať. To sa nedá eh, postupovať rovnakou rýchlosťou. Mali by sme sa napríklad zamyslieť nad tým, či obmedzenia, ktoré súvisia s oznámením komisie k audiovizuálnym médiám, čo sa týka sprístupnenia týchto diel na internete, konkrétne diel rozhlasového charakteru, či je to ešte aktuálne a či zohľadňujeme význam internetu ako média takýmto krokom. Neviem, či práve verejnoprávne e, rozhlasové médiá by mali podliehať prísnejším pravidlám ako napríklad súkromné médiá. Neviem, či aj takýto krok je ešte aktuálny. O tom by bolo treba ešte diskutovať podľa mňa. Ale dôležité je venovať sa e, tomuto duálnemu charakteru audiovizuálnych médií. Ide síce o hospodársky obsah, o o obsah, ktorý podlieha e, verejnému majetku, ale nie je to rovnakého charakteru ako hmotný e, majetok, ktorý by sa dal takto sprístupňovať a šíriť. Aj toto musíme zdôrazniť tejto správe. Čo sa týka autorských práv, isté, že aj to musíme zohľadniť, nevyhneme sa tomu, ale myslím, že všetkým tým, čo spomínala práve pani Trupel, e, a síce, že sa musíme snažiť dosiahnuť rovnováhu, musíme zároveň však vytvoriť jednoduchý systém, ktorý bude fungovať v celej Európe, a ktorý bude zrozumiteľný a pochopiteľný pre našich občanov. A v tejto súvislosti je relevantná aj otázka mediálnej pedagogiky, teda ako budeme informovať našich ľudí o tom, že kultúrne diela majú svoju hodnotu, za ktorú musíme byť pripravení zaplatiť. Nejde len o to, ako to e, prepojíme s trestami v prípade porušenia týchto práv, ide o to, aby sme upozornili ľudí, že je niečo prirodzené platiť za kultúru. Ďalej, dôležitý bod podľa mňa je aj bod daňových sadzieb. Máme na to dosť obmedzený vplyv z našej pozície, ale predsa to považujem za dôležité. Podľa mňa je absurdné, že v Nemecku napríklad noviny, ktoré si kúpite v novinovom stánku, sú, podliehajú 7-percentnej dani. Avšak eh, iné formy týchto novín, iné, teda v iných eh, podobách, eh, tieto noviny a ich rovnaký obsah podlieha už 17-percentnej dani. A keď v podstate nie je žiadny rozdiel v obsahu týchto novín, ktoré si kupujeme v stánku a ktoré čítame na internete, preto podľa mňa nie je dôvod, prečo by mali tieto rôzne podoby tých istých novín podliehať rôznym daňovým sadzbám. To totiž bráni práve šíreniu takých inteligentných eh, metód platenia, o ktorých hovorila pani Trupel keď už sú len pri samotných daniach takéto obrovské rozdiely. Podľa mňa aj na tomto príklade by sme mohli poukázať na to, že je potrebné zabrániť takýmto rozdielom. Inak si myslím, že váš základ, ktorý ste nám predložili, je správou, na ktorej môžeme ďalej stavať. A som presvedčená, že sa nám podarí eh, predložiť v konečnom dôsledku ucelenú a veľmi obsažnú správu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Kolega Lokegard. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prajem všetkým šťastný nový rok, kolegovia. Naozaj sa jedná o veľmi zaujímavú a dôležitú tému a ja by som sa chcel poďakovať pánovi Kavalovi spravodajcovi za veľmi dôkladnú a dobrú prezentáciu. Myslím si, že táto vec sa v podstate týka dvoch mojich obľúbených tém. Jedna kulturálny rozmer Európy a jednak otázky vnútorného trhu. Myslím si, že máme príležitosť riešiť dve otázky a dúfam, že sa toho zmocníme vyrovnaným spôsobom. Už tu zaznelo z úst tieňových kolegov množstvo reakcií, takže dovolím si doplniť len zo pár. Poprvé, cez hraničné vysielanie, ak by sme to tak mohli nazvať. Je veľmi dôležité, aby sme vytvorili také prostredie, v, ktorého je, v ktorom je možné distribuovať cezhraničný audiovizuálny obsah potrebujeme reagovať na požiadavky spotrebiteľov cezhranične, keď hovoríme o audiovizuálnom obsahu, nielen aby sme v plnej miere využili potenciál digitálneho jednotného trhu, čo je samozrejme veľmi dôležité, ale aj preto, aby sme prispeli k väčšej kultúrnej rôznorodosti. To je v podstate jedna z hlavných tém, ktorú sa zapodívame v tomto výbore. A druhá vec, Eh, to môžeme nazvať fragmentáciou. Musíme nájsť riešenie na fragmentáciu trhu online, predovšetkým čo sa týka zložitosti systému poskytovania licencií, o tom už hovorili ostatní. V ideálnom svete by to bolo tak, že by sme nemuseli riešiť 27 rôznych eh, systémov, ale žiaľ momentálne nemáme žiadny právny nástroj, ktorý by riešil uh, zúčtovanie autorských práv a súvisiacich práv s audiovizuálnymi službami. Dúfam, že komisia v nadchádzajúcich mesiacoch predloží model v tejto veci. E, som o tom presvedčený, viem, že to je tvrdá a dlhá práca a určite o tom budeme rokovať aj na tomto výbore. Po tretie, to takisto už zaznelo, odmeňovanie musíme zabezpečiť to, aby autori audiovizuálnych diel boli náležite odmeňovaní za svoju prácu, tak aby mohli žiť e, e, z toho, zo vlastnej tvorby a prispievať takú kultúrnej rôznorodosti. Sledoval som e, obidve tieto otázky, otázky autorských práv a aj ďalšie otázky už pomerne dlho a musím povedať, že je to naozaj veľmi, veľmi zložitá problematika. Takže tešíme sa na proces, ktorý bude zložitý, ale zároveň podľa mňa bude aj veľmi dobrý a teším sa na dobrú spoluprácu s vami, pán Kavala, nielen s vami, ale aj s ostatnými. Ďakujem pekne. Ďakujem. Sabine Verheyen. Ďakujem Sabine Fehajne a ja by som sa najskôr rada poďakovala nášmu spravodajcovi eh, za prácu, ktorú odviedol. Myslím, že návrhy, ktoré sme si dnes vypočuli, správe sa brajú tým eh, hodným smerom. Isté, že eh, nedá sa diskutovať o autorských právach izolovane, pretože to s tým súvisí. Na druhej strane musíme jasne povedať, že pravidlá, ktoré aplikujeme, pre priestor offline musia platiť aj pre obsahy, ktoré sú na internete, to znamená súkromné kópie, tak ako ich eh, teraz eh, máme k dispozícii v papierovej verzii. Eh, to isté platí aj pre obsahy, ktoré sú na internete. Predsa nikto nebude sa prechádzať po ulici s videoprehrávačom, respektíve s videokazetou a ponúkať ľuďom, nech si urobia bezplatne kópiu Musíme si uvedomiť, že na internete sú tie množstva, ktoré sa tam vymieňajú, úplne iné. Tam eh, sú tie dimenzie úplne odlišné a zároveň platí rozdiel medzi súkromnými kópiami a komerčnými kópiami. Musíme eh, si uvedomiť, že takáto zmena zmyšľania však neprebehne zo dňa na deň a nepodarí sa to zmeniť iba eh, samotným zastrašovaním, že budeme zavádzať pokuty a tresty. Musíme si najskôr upratať pred vlastným Prahom a musíme si taktiež e, seba kriticky priznať, že sme to dlho zanedbávali. Zanedbávali sme napríklad mladých, ktorí vyrástli s týmito médiami a teraz si musia zvyknúť na iné modely využívania týchto nových médií. Taktiež, čo sa týka náraz počtov týchto audiovizuálnych e, médií a ponúk, ktoré e, v minulosti chýbali, toto automaticky vedie k vytvoreniu nového povedomia. Myslím, že užívateľia internetu a generácia, ktorá eh, je zbehla v počítačoch, eh, musí zmeniť toto svoje zmýšľanie. A to už teraz eh, musíme to zaviesť od samotného počiatku aj pre systémy, ktoré sa vyvíjajú ešte iba teraz, tak aby to mali títo užíva- užívateľe, tak povediať, z krvi. Podľa mňa by to uľahčilo užívanie aj ostatným užívateľom som presvedčená, že na tomto základe môžeme ďalej stavať a podarí sa nám aj rozpracovať tie otázky, ktoré možno správe samotnej nie sú až tak podrobne rozpracované. Pán Tavareš. Äh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto diskusia je veľmi zaujímavá. Väčšina kolegov už nastolili tie kľúčové veci, o ktorých som aj ja chcel hovoriť. Takže sa zameriam snáď len na jednu konkrétnu otázku. E, je to otázka, ktorá podľa mňa môže predstavovať ďalšiu krízu, čo sa týka obsahov online, produkcie obsahov online. Vždy reagujeme na tú poslednú krízu. E, kríza prístupu podstate máme veľa prístupu. Prístup je veľmi ľahký a spotrebitelia majú prístup takmer ku všetkému, čo chcú v e, oblasti audiovízie. Tá ďalšia kríza môže byť úplne iná. To môže byť kľudne kríza, ktorá bude súvisieť skôr s distribúciou a nie s tou stránkou spotrebiteľa. Uvediem príklad. Minulý týždeň Apple firma e, zverejnila tri nástroje ktoré podľa nich, respektíve aspoň podľa mňa, zmenia svet online distribúcie v budúcnosti. Jedným nástrojom je online kniha, ktorá bude používaná ako učebnica cez iPad. Je to veľmi zaujímavý produkt, bude sa využívať na učebnice, ale aj na rôzne audiovizuálne obsahy, interaktívne grafy a všetky možné nástroje tohto typu. A E, má veľmi zaujímavú funkciu. Mimochodom, o tom hovorí už aj pán Kavada. Ide o to, že sa dá neustále aktualizovať. To znamená, ak zverejním nejakú učebnicu, môžem spraviť prvé, druhé vydanie, dokonca tretie vydanie. Ale v podstate e, v, v podstate, ak niekto vydá knihu, učebnicu a povedia, že je tam chyba, tak jednoducho to aktualizujú, stlačia jeden gombik a všetci, čo si kúpili túto knihu a všetci, kto ju čítajú, túto učebnicu, tak sa im to automaticky aktualizuje, zmení opravy na ich iPadoch. To je veľmi dôležité. A druhá vec, a to je všetko, tie, jeho, tie produkty Apple sa v podstate nazývajú iTunes univerzita, sú to akoby učebnicové e, nástroje a je to nástroj e, vlastného vydavateľstva, aby sme tak mohli povedať. Je to veľmi zaujímavé, ak chcete vydať knihu, všetko, čo chcete, tak tam dáte fotografie, interaktívne aplikácie, stlačíte publish, vytlačiť a ide to rovno do Apple Store, a už neviem, teda v podstate potom E, čo si z toho zoberú, či 50 alebo 60 ale všetko, čo vy takto zverejníte, tak oni distribujú a budú predávať za vás. To je ďalšia kríza, ktorej sa musíme brániť aj tejto správe. To je kríza, ktorá nás len čaká. Prečo? Jednoducho áno, venujeme pozornosť tomu, čo sa dialo v minulosti, ale keď takéto nástroje 2 či 3 prídu na trh, tak zistíme, že zrazu sa pravidlá hry zmenili, celý svet online distribúcie sa zmení. A ja si myslím, že Apple je firmou, ktorá nakoniec môže dominovať v svete vlastných publikácií, možno o rok, o dva, už nebudú ani iné nástroje na publikovanie. To znamená, Apple bude mať vlastne monopol celého online trhu vlastných vydavateľstiev. Ak si zoberú 50% všetkého, čo sa vydá, viete si predstaviť, že tí, čo chcú vydávať knihy cez Apple, a Apple sa sta- teda na online, a Apple sa stane svetovým lídrom a dostanete sa do situácie, kedy sa budú fixovať ceny, keď sa bude zneužívať dominantné postavenie, e, bude, budú sa v podstate E, zneužívať zmluvy s autormi alebo držiteľmi autorských práv. E, možno, že teraz si účtujú 50%, ale možno potom si budú účtovať 90% a e, nič si nebudeme môcť spravidlom, medzi tým Amazon skrachuje. Keď sa dostaneme takto aj k vedeckej literatúre, neviem, nechcem z toho vyvádzať nejaké predbežné závery, je to len prvé diskusné kolo, ale chcem tým povedať len toľko, že ďalšia vlna nových aplikácií, môže naozaj znamenať úplnú zmenu hry, hry a to musíme zohľadniť, ak sa chceme vyhnúť potenciálne ďalšej krízy. A potom ešte na záver, ak dovolíte, samotná tá skutočnosť, že tieto knihy je možné zverejňovať, že súkromné osoby môžu zverejňovať takýmto spôsobom knihy. To môže celé skomplikovať aj eh, s hľadom na číslo ASPN, a s eh, to myšlienkou indexácie kníh a online produkcií. Ak jednoducho si ľudia bude, bude vydávať knihy sami a bude tu veľký nárast nových on, nového online obsahu takýmto spôsobom, tak to bude znamenať nové výzvy pre organizáciu a distribúciu online. Ďakujeme pekne, pán Tavares, bolo to veľmi zaujímavé. Pani McClarkin. Hello, thank you. Príjemný dobrý deň. Ďakujem pekne pánovi Kavadovi za prezentáciu online distribúcie audiovizuálnych diel v v podstate všetci v tomto výbore vieme, ako veľkou mierou uh, tento uh, trh prespieva nielen miliónmi ziskov, ale aj množstvom pracovných príležitostí a vieme, že zákaz prístupu je zlá vec a občania chcú mať prístup k kultúrnemu obsahu, ale my musíme zabezpečiť, aby využívanie internetu, ktoré na jednej strane prináša výzvy, musí prinášať aj príležitosti a my musíme zabezpečiť to, aby autorské práva boli chránené, aby sa patrične aktívne presadzovali autorské práva a zároveň aby sme využili e, tento nástroj na propagáciu európskeho obsahu. E, e, čo sa týka ochrany autorských práv, je to veľmi zložitý proces, čiže možno potrebuje nejaký reglementačný rámec na úrovni EÚ. A keď tento budeme mať, tak sa môžeme pozrieť na to, ako sa dá znižiť správne bremeno, ako sa dajú znižiť náklady, ktoré to obnáša, aby sme zastavili podstate počet tých ľudí, ktorí nezákonne stiahujú veci z internetu. Musíme si dať veľmi poz, veľký pozor na to, čo robíme, keď hovoríme o cezhraničnom systéme licencovania, poskytovania licencií. Môže to poskytnúť riešenia, ale musíme si dať veľký pozor, keď hovoríme o územných licenciách. A je tu viacero prípadov na súdnom dvore, ktoré momentálne prebiehajú na súdnom dvore na túto tému. E, komisia bude robiť verejné konzultácie a e, ďakujeme aj za, za správu e, pánu Kavadu aj spolu na dôležitú tému. Ďakujem pekne, pani Sanchez-Smith. Merci, madame la Ďakujem. ďakujem, pani predsednička, ďakujem kolegovi Kavadovi, ktorý, myslím, prešiel všetky aspekty tejto problematiky. Hovorili sme, že distribúcia online bola bez predpisov, a situácia sa vyvinula veľmi rýchlo a teraz je tu dobrá príležitosť, aby sme zasiahli a musíme teda konať. Situácia aj situácia je teda ťažká a úprava digitálneho obsahu tiež závisí od politickej vôle, od právneho prístupu, ale aj od techniky. Hovorilo sa o, o právach, o kolektívnych licenciách a keď chceme rešpektovať aj autorov, aj tvorbu, tak nemôžeme hľadať zázračné riešenia, ale musíme postupovať pedagogicky a ja som rada, že myslíme aj na tento aspekt. Spotrebiteľov treba vychovávať a treba urobiť veľa úsilia aj pre mládež a deti, teda pre budúcich spotrebiteľov. Ďakujem. A teraz dávam slovo niekomu z komisie. Je tu niekto z komisie? Hmm? Madame Jolie, eh, Monsieur Jolie, no? A sa mi Pán Žolino alebo ktokoľvek. Thank you. My is Helen Dolby and I'm... Ďakujeme. Volám sa Helen Dolby. Zastupujeme oddelenie pre autorské práva a to na oddelenie, ktoré zverejnilo tú zelenú knihu, ktorá bola zverejnená po dohode generálnym riaditeľstvom EAC a riaditeľstvom pre digitálnu spoločnosť 18. E, novembra sme uzavreli e, možnosť pripomienkovať. Mali sme zhruba 200 reakcií rôznych e, aktérov, či už išlo o verejné orgány, priamo občanov, alebo aj tie, ktorí sú priamo zainteresovaní, to znamená spoločnosti, ktoré zhromažďujú tieto poplatky, taktiež združenia distribútorov a autorov teraz, e, tak povediac, trávime všetky tieto reakcie a pripomienky na 27 otázok. Predstavte si teda 200 reakcií na 27 otázok. E, si často potrvá, kým to všetko spracujeme. A pracujeme teraz e, aj na správe o výsledkoch tohto pripomienkového konania. Očakávame, že v polovici tohto roka by to malo byť v dispozícii, čo sa týka oznámenia o elektronickej forme obchodovania. To sme zverejnili začiatkom tohto mesiaca. Aj tam sa zohľadňujú stanoviska Európskeho súdneho dvora z oktobra minulého roka. Čo sa týka vysielania futbalových zápasov prvej ligy. Neviem, či v tejto chvíli môžem povedať niečo viac. Tešíme sa už teraz na správu pána Kavadu a taktiež si e, s veľkým potešením vypočujeme ďalšie diskusie vo výbore pre kultúru a zapracujeme ich potom do našej verzie nášho stanoviska. Ďakujem. Môžem vám položiť otázku, pani Dolvi, ak dovolíte? Otázky, ktoré spomenul pán Tavareš. Téma samozverejňovania. Objavilo sa to aj v tom pripomienkovom konaní Reagoval na to niekto? Spomenul to niekto? Nuž, e, nie, nie, táto otázka sa neobjavila, keďže téma pripomienkového konania sa sústredila iba na sektor audiovizuálnych médií. Niekoľkí užívateľia sa vyjadrili aj k hudobnému priemyslu, ale naozaj len veľmi málo reakcií bolo k sektoru e, vydávania, zverejňovania už to je však veľmi poľutovanie hodné, hovorí predsednička. Buď ste sa pýtali tých nesprávnych, alebo vám niečo ušlo. Nepochybne aj pre vás to bolo dnes veľmi poučné a informatívne. To, čo ste si tu vypočuli, snáď to zapracujete aj do svojho dokumentu. Prosím, urobte tak, pretože si myslím, že to bolo naozaj veľmi trefné a veľmi dobre to zhrnulo, celú diskusiu. Ak dovolíte ešte jedna doplnková otázka, ak som to správne pochopila, keď chcem zverejniť dielo, e, môžem spolupracovať s Apple, ale potom to môžem urobiť iba cez iTunes alebo cez e, prístroj firmy Apple. To v podstate nie je vôbec v súlade s tým, čo aplikujeme dnes. Napríklad, e, ak vydavateľstvo získa práva zverejniť e, dané dielo. Potom to dielo sa dá e, kúpiť kdekoľvek, e, v ktoromkoľvek knihkupectve. Nie je to takto obmedzené. Podľa mňa to iba potvrdzuje takéto monopolné štruktúry. Musíme sa snažiť, aby sa to nešírilo ďalej aby sa to šírilo aj na iné systémy, na Google, na Android a tak ďalej, aby sa to neorientovalo iba na vlastné štruktúry Apple. Pretože to podľa mňa narúša riadnu hospodárskú súťaž a nie je to v súlade s pravidlami o jednotnom trhu würde ich sagen. Da geht es um Geld, da geht es um... Ide tu o peniaze, hovorí predsednička. Myslím, že myšlienka, ktorú ste tu spomenuli, e, stojí za to, aby sme sledovali aj ďalej. Ak si spomínate, mali sme aj vypočutie, bol tu autor, my sme si mysleli, že mu robíme dobre, keď mu povieme, že chceme chrániť jeho práva a on nám povedal, no ale keď nenájdem vydavateľa, tak e, je mi jedno, čo si to robí s mojimi dielami. A takisto na filmovom festivale mi povedal jeden režisér, e, mne predsa nevadí, keď si niekto stiahne môj film. Um, ja som rád, že majú ľudia o neho záujem, teda sedíme na viacerých stoličkách e, a úloha je to neľahká pretože to, čo je dobré pre literatúru, nie je eh, dobré pre audiovizuálny sektor, eh, ďalej, čo je dobré pre film, nie je celkom vždy ideálne pre dokumentárny film. Musíme sa snažiť vyhovieť všetkým a to je niekedy nemožné. Mne sa z toho niekedy už točí hlava, pravdu povediac. Teraz by som dala ešte slovo kolegovi Kavadovi, nech sa páči. Ďakujem. V tomto štádiu som len zaznamenal poznámky, ktoré padli. Noch einmal Dobre, takže ešte raz srdečná vďaka. Bolo to veľmi informatívne, veľmi poučné. Rozhodne ešte budeme na túto tému diskutovať mnohokrát. Viete, že je tu istý problém zo správou zlasej iniciatívy, pretože výbor pre právne veci nám to chcel uprieť. Domnívali sa, že tu ide iba autorské práva, ale ako vidíme, ide tu o mnoho viac. Preto som rada, že tu máme pána Kavadu, ktorý sa takto veľmi kompetentne ujal tejto témy. Ďakujeme pekne. Teraz prechádzame k bodu 5. Tu ide o absolutórium z roku 2010. Dávam slovo pánovi Lokegardovi. Už máme rok 2012 a preberáme teraz absolutórium z roku 2010. Nech sa páči, pán Lokegard, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ak dovolíte, len stručne by som priblížil dokument, ktorý ste si dúfam všetci preštudovali Cieľom celého tohto postupu je preveriť, či sa správne nakladá s peniazmi z rozpočtu EÚ. Ešte predtým, ako udelíme absolutórium, parlament spravidlá skúma veľmi podrobne konanie jednotlivých inštitúcií a dvor auditorov spoločne s inými inštitúciami sa vyjadruje potom k tomuto auditu. Potom parlament schváli uznesenie, v ktorom buď udeli alebo odloží toto absolutórium. Takto teda z pravidla prebieha. Súd, respektíve dvor auditorov, vychádza zo správy o implementácii rozpočtu za rok 2010 z pera komisie, tak ako už spomínala pani Pak. Okrem toho sme taktiež preskúmali výročnú správu činnosti Generálne sa pre komunikáciu a kultúru za rok 2010, ako aj výročnú správu o činnosti nielen výkonnej agentúry pre kultúru, ale aj pre výskum a taktiež program Marie Curie. Sme v tomto smere preskúmali, aké boli naše zistenia. Nuž tej pozitívnej stránky e, došlo k ďalšiemu zjednodušeniu a sprúžneniu postupov, najmä generálne IEK. Neboli tam žiadne vecné chyby, respektíve chybovosť bola nižšia ako 2%, to je potešiteľné. Platby boli spravidla vykonané na čas a v stanovenej lehote. Ešte treba popracovať na jednej veci, čo sa týka riadenie národných agentúr. Tieto by mali častejšie sledovať aktuálne diálnie, aby poukázali včas na problémy, čo sa týka príjmania súm. Na niektorých úrovniach bolo by vhodné, keby komisia spolupracovala s národnými agentúrami, aby našli tie najvhodnejšie riešenia pre tento sektor. Keď sa pozeráme na generálne riaditeľstvo pre komunikáciu, tu e, sme nezaznamenali žiadne problémy s implementáciou rozpočtu. Iba jeden sporný bod, ten sa týka televíznych sietí. Nebudeme tu zachádzať príliš do podrobností, len by som upozornil, že bez súhlasu parlamentu a rady táto televízna sieť bola uzavretá a je potrebné sa tomu ďalej venovať. Toľko teda z mojej strany k absolutóriu. Nech sa páči, pani predsednička. Vracia vám slovo. Predsednička, hlási sa niekto o slovo? Zdá sa, že nie. Ďakujeme pekne pánovi Lekegardovi. A prepáčte, ešte komisia, tu sme sa zabudli, na to sme sa zabudli obrátiť. Ďakujeme. Ja by som chcel vyjadriť súhlas väčšinou toho, čo povedal pán Lekegard k tým štyrom bodom, čo sa týka vzdelávania a kultúry. Snažili sme sa zjednodušiť tieto procesy, zlepšiť systém kontroly Eh, už aj dvor auditorov uznal, že je to o mnoho efektívnejšie ako v minulosti na úrovni komisie a taktiež že sme sa snažili odstrániť eh, oneskorené platby do veľkej miery. Dvor auditorov poukazuje na jednu oblasť, eh, ktorej ešte trošku zaostávame, tu ide o primárne kontroly tu spolupracujeme s členskými štátmi, stranými agentúrami, aby sa to zlepšilo. Ak dovolíte jedna malá pripomienka v tomto bode, v niektorých oblastiach sme si všimli, že národné agentúry vykonávajú príliš mnoho kontrol. Teda rokujeme teraz s nimi a snažíme sa ich presvedčiť, aby nerobili také kontroly, ktoré nie sú nevyhnutné, aby sa sredili iba na tie body, ktoré sú naozaj podstatné. V zásade sa však zhodneme na tom, že v tejto oblasti je ešte čo naprávať a ešte technická pripomienka, ak dovolíte. V návrhu pripomienok vášho výboru sa uvádza, že oceňujete, že politická oblasť kultúry a vzdelávania nevykazuje žiadne vecné chyby. Je pravda, že dvor auditorov neskonštatoval žiadne chyby, ale štatisticky to nie je významné spomenúť iba nás, je síce pravda, že neboli nájdené žiadne vecné chyby a pochybenia, respektíve chybovosť bola pod úrovňou 2%, a to sa vzťahuje na celú skupinu a na výskum. A naozaj je to pravda, v tabulke sa vôbec nevyskytuje žiadna chyba za, našu, za naše oddelenie. Pán Lauc sa ešte hlási. Prepačte, pán Goriga, k vodu 5. bodu 5 pána Lokegarda. Ďakujem pekne, e, pani predsednička. E, na úvod e, by sme chceli poblahoželať k pánovi spravodajcu Lokegardovi, k tomu, že pozitívne sa stavia v podstate k tomu, ako sa plní rozpočet na rok 2009-2010 a konkrétnejšie, čo sa týka bodu 5, áno, sme aktuálne informovaní, čo sa týka tejto veci, o ktorej hovorí pán spravodajca, náš generálny riaditeľ, pán Pol, že mm, minulý týždeň potvrdil spravodajcovi, že bude venovať všetku pozornosť, ktorá je potrebná. Tomuto budú a konkrétne e, v najbližšej možnej lehote predloží všetky dokumenty, ktoré požadoval pán spravodajca v súvislosti s touto iniciatívou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Lokegaard. Áno, ďakujem pekne. Áno, chcem len jednu pripomienku k tej poslednej otázke. Poznamenal som, beriem na vedomie, ďakujem pekne. Mám jednu otázku k bodu 3 ohľadom kontrolných systémov. Povedali ste o tom, že tých kontrol bolo priveľa, ale ako? E, chcem to len pochopiť ako môžeme vopred vedieť, čo má sa má, čo sa nemá kontrolovať? My sme požiadali národné agentúry, aby robili kontroly podľa typov aktivít, určitý počet minimálnych kontrol a robili kontroly počas tej aktivity, po nej a tak ďalej. Čiže máme rôzne typy kontrol a máme tu stanovené normy na to a všimli sme si, že niektoré národné agentúry prekročia to, čo sme od nich, prekročili to, čo sme od nich my žiadali v určitých oblastiach kontroly. To znamená, chcú overiť úplne všetko, kde my tvrdíme, že to netreba, kde stačí kontrolovať iba polovicu alebo niečo podobne. Čiže to bolo len ako, ako príklad zatiaľ, čo v iných oblastiach. Zase sme si všimli, že e, nesplnili ani ten minimálny počet kontrol, ktorý my pokladáme pokladáme za minimálny na to, aby sme mali dostatočnú istotu ohľadom prípadných rizik, pretože rôzne typy aktivít majú rôzne rizika, teda vyžadujú si rozdielný počet kontrol. Čiže preto je potrebné mať akési normy na to. Dobre, takže ak som to správne pochopil, to nie je otázka nedostatku vôle, je to otázka technických znalostí a toho, že musia ľudia vedieť, čo majú robiť Áno, e, samozrejme, v žiadnom prípade to nie je neochota. Určite jednoducho nemajú asi pocit, že e, majú ísť na tú úroveň, ktorú my si myslíme, že stačí vzhľadom na riziko. Asi si natoľko nedôverujú. Dobre, ďakujem pekne, pán Lokegaard. A pán Bohanže? Voringer po nemecky. Mm, dobre, asi som to zle vyslovila. Takže lehota na pozmenujúce návrhy je 31. január. To je čo skoro. Dobre, môžeme prejsť na ďalší bod programu Makroregionálne stratégie EÚ pani Benarab Altu ako spravodajkyňa. Nech sa páči, pani Benarab Altu, e, porozprávajte nám niečo. Ďakujem. A rada by som pánovi Lokegardovi poďakovala a zaželala všetkým všetko dobre v novom roku. Mám na starosti toto stanovisko. Makro, makroregionálna stratégia začalo sa s ňou pred tromi rokmi a otvára zaujímavé perspektívy pre projekt teritoriálnej spolupráce, ktorý je decentralizovaný. A to je koherentné so základmi. Pani predsednička poprosila rečničku, aby čítala pomalšie. Cieľom makroregionov je štrukturovať koherentné celky území, aby mohli na miestnej úrovni spolupracovať a aby sa lepšie riešili problémy. Táto stratégia sa aplikovala v roku 2009 v Pobalti a v Dunajskej oblasti v roku 2010. Tam podporili e, spoluprácu medzi sektormi a toho hlavne v oblasti hospodárskej a environmentálnej. Je to veľmi zaujímavý rámec pre zadefinovanie priorít programov a pre európske financovanie a bolo by zaujímavé pouvažovať nad rozvojovým potenciálom týchto mikroregiónov v týchto oblastiach a v takých čo najrozsiahlejších oblastiach, pretože tieto regióny majú obrovský rastový potenciál. Táto stratégia je veľmi dobrá aj pre Stredomorie a preto je potrebné dnes zdôrazniť túto oblasť, ktorá je známa svojou históriou, spoločnou kultúrou a tradíciami a udalosti z poslednej arabskej jary by nás mali podporiť, aby sme rozvíjali aktívnejšiu politiku susedstva napriek spoločným výzvam. Výsledky spolupráce sú dosť slabé a to e, vyplýva hlavne e, z nedostatku e, spolupráce, ale politická vola by ju mohla podporiť. Symbolicky by bolo posolstvo veľmi silné, pretože chceme podporovať výmenu myšlienok, posilniť kultúrne prepojenie a vzájomné pochopenie medzi oboma brehmi Stredomoria, podporiť pocit spoločnej identity a bojovať proti vyčleňovaniu, ktoré sa zaznamenávajú v niektorých štátoch. Čo je najdôležitejšie? Poprvé, význam prístupu od spodu na vrch v procese prípravy politík. Po druhé, potreba zvýšiť kultúrnu a výchovnú výmenu, aby krajiny na juhu Stredomoria tiež spolupracovali v týchto projektoch. Tiež musíme podporiť mobilitu pedagógov a študentov a podporiť e, vytvorenie akýchsi sietí univerzít v Stredomorí a tento projekt musí mať dostatočnú politickú viditeľnosť. Takto by sme mohli vytvoriť oblasť udržateľného rozvoja a zdieľanej prosperity. Stanovisko mi neumožnilo zachádzať do veľkých detajlov, ale dúfam, že sa nám podarí vypracovať konštruktívny návrh k tejto téme medzi novými členmi nášho výboru je aj kolega François Alfonsi, ktorý je bohužiaľ chorý a nie je dnes prítomný, ktorý je v regii spravodajcom k tejto téme a určite ešte k tomuto stanovisku pridá ďalšie zaujímavé názory. Teším sa vašej pozornosti a očakávam vaše pripomienky. Signor Scoria. Ďakujem pekne, pán Skúria. Ďakujem, pani predsednička. Gratulujeme vám k znovu zvoleniu do funkcie. Vypočul som si kolegyňu pred niekoľkými dňami. Som bol vo výbore REGI, som bol hlavným členom pre túto a pracoval som aj v tejto téme. a vo výbore prebehla diskusia o tom, koľko by bolo potrebné mať regionov v Stredomorí, pretože už bola spustená celá procedúra Jadransko-Jonského makroregiónu. To teda súvisí s východným Stredomorím a teda ak vytvoríme západný makroregión, tak či budeme hovoriť o dvoch makroregiónoch, alebo či sa teda chce hovoriť ešte o iných oblastiach. A tiež mm, by som vyjadril stanovisko k tomu, čo aj povedala kolegyňa. A teda Predpokladám, že spravodajkyňa sa bude k tomuto vyjadrovať a ja budem môcť predložiť aj určité pozmenujúce návrhy, ale mohli by sme sa k tomu všetko vyjadriť, pretože ja zdieľam jej názory o Stredomorí, hlavne pokiaľ ide o kultúru v tejto oblasti, ide o tú kultúru identity, a nie len pre krajiny, ktoré sú súčasťou Európy, ale aj tie, ktoré sú súčasťou Stredomoria, teda na severe Afriky, ako môže byť Turecko a ďalšie. A myslím si, keby sme sústredili tieto dva makroregióny do jedného, tak to by bolo tiež veľmi zaujímavé. Eh, eh, eh, Mám jednu otázku na spravodajkyňu. Máme nejaké spôsoby alebo konzultácie s ďalšími krajinami, ktoré sú už začlenené do tejto problematiky, ak som vás dobre pochopil. Jasný je tu ten západný stredomorský makroregión, pretože je tam určitá jazyková jednota, pretože všetci tam hovoria po francúzsky, ale v tomto prípade Pracujem aj v Eurolate. To síce nemá nič spoločné, ale je niečo, čo je spoločné medzi Eurolet, Eurolatom a Stredomorím, lebo existuje Euromed. A otázka je, že či máme pristupovať e, ku kultúrnej regionálnej politike iným spôsobom, alebo či tam máme začleniť aj iné krajiny a akým spôsobom ich tam môžeme začleniť. Ďakujem, pán Atimo. A teraz pani Sanchez Schmidt. Ďakujem. Myslím si, že je to dôležitá téma. Pracujem aj vo výbore REGI a tam sme hlboko uvažovali o tejto téme. Ak môžeme hovoriť o systéme makroregiónov, je podľa mňa typickým príkladom, pozitívnym príkladom politiky, ktorá umožní koordinovať rôzne európske politiky. Makroregión to nie je program. Nebude mať dodatočné financovanie. Makroregión sa má vytvoriť na základe určitej spoločnej problematiky. Samozrejme v Stredomorí tam budú tie dva póly, Mala by to byť e, taká viacrozmerná rozmerná politika, vypracovaná na základe viacerých e, projektov a financovaná z rôznych, z rôznych fondov, či kohezných alebo iných. Doteraz sa to robilo skôr takými infraštruktúrnymi projektami a teraz potrebujeme niečo, ak chcete, humánnejšie, ľudskejšie, programy, ktoré sú bližšie k ľuďom. Hovoríme o programoch, kde sa hovorí o výchove a vzdelávaní a pani spravodajkyňa to potvrdila a správne robí, že politiku susedstva chce začleniť do makroregiónov a teda tam je aj potreba podporiť toho kultúrneho um, dialogu. Pani Nevedalová. Ďakujem vám pekne. E, v prvom rade by som sa ešte aj ja teda zablahožila našej pani predsedničke ku znovu zvoleniu. A, um, takže po poradí. Začneme o tom, chcela by som pani spravodajkyni poďakovať a zablahožila, lebo podľa mňa je to veľmi, veľmi dobre napísané, napísané stanovisko. Uh, Eh, možno ja nie som vo výbore pre regionálny rozvoj, možno je to moja neznalosť, ale prečo sa zaoberáme len stredo, stredomorím eh, v, tejto, v tomto návrhu? Eh, podľa môjho názoru, keď hovoríme o kultúre vzdelávaní, histórii, multikulturalizme, podpore jazykov a tej spolupráci, tak mali by sme sa určite zameriavať na viacero regiónov, určite mm, napríklad aj na východnú Európu a politika susedstva ako súčasť tohto by bola určite veľmi dôležitá. A hlavne keď hovoríme o tom prepájaní, čo je podľa mňa hlavná myšlienka, ktorú by sme nemali zabúdať, podporovať e, v tejto spolupráci e, prepájanie hlavne našich programov e, s programami susedstva a umožnenie práve krajinám, ktoré sú aj nielen teda v Stredomorí, ale možno aj napríklad vo východnej Európe a mladým ľuďom, aby sa mohli zúčastňovať napríklad výmených programov a mobility, akými sú Erasmus Mundus a tak ďalej, ďalšie programy, ktoré sú veľmi dôležité a môžu práve napomôcť aj vývoju v týchto regiónoch. Ďakujem vám pekne. Vielen Dank. Dafür Ďakujem pekne. E, ja by som rada povedala, že jedna vec nevylučuje druhú. Dnes hovoríme o Stredomorí a hovoríme o Stredomorí preto, že to súvisí s tzv. arabskou jarou, ktorá teraz prechádza do horúceho leta aspoň taký mám ja dojem. Mali by sme sa snažiť eh, využiť nástroj, ktoré máme k dispozícii v oblasti kultúry, vzdelávania a pomôcť eh, týmto ľuďom. Nedá sa všetko pokryť iba peniazmi, preto podľa mňa je teraz hodná chvíľa hovoriť o tom. Nepotrebujeme mm, veriť nové štruktúry. Využívame iba tie nástroje, ktoré máme a to v plnej miere. Isté, že budeme tak robiť aj eh, pre krajiny vo východnej Európe v rámci politiky susedstva, ale v tejto chvíli sa sústredujeme špecificky na juh, pretože e, tam čakajú na našu pomoc a potrebujú ju teraz. Keď im teraz nepomôžeme, nepodarí sa nám dosiahnuť to, o čo nám ide a na čo bola namierená celá táto revolúcia. Myslím si, že je vhodné, že v našom výbore o tom hovoríme, pretože tie nástroje, ktoré máme k dispozícii, sú možno subtilné, nie sú až také výrazné. A my sami nemôžeme nič spustiť. Môžeme byť však článkom, ktorý napomôže e, veciam pohnúť sa vpred a preto podľa mňa je prínosné, že sa venujeme e, tomu aj my, aj výbor REGI. Až výbor REGI zohľadí naše stanoviská. Pýtam sa, či tu máme niekoho z komisie. Zasa, že nie. Už e, to nie je žiadna tragédia. Teraz by som ešte povedala, že 31. január je lehota. Ešte sa vás opýtam, pani Benarabatu, že sa chcete vyjadriť. Ďakujem. Pokiaľ ide o to, aby sme nepracovali izolovanie, pán Atimo spomenul určitú problematiku Eurolatu a ja som súčasťou Eurolatu. Spolupracujeme s južnými poslancami. Je to veľmi dôležité tie dva póly alebo jeden pól. Dôležitá je koordinácia. Dva póly by boli logickejšie, ale treba urobiť prepojenia v mojej vízii. Myslím na arabských filozofov, ktorí e, uvažovali v týchto dimenziách a intenciách. Pán Atimo. a v akom bode sa nachádza projekt Eurostredomorskej univerzity? Existuje pracovná skupina s pani Kraca. Univerzita Euromed je teraz v Slovinsku, ale existuje ďalší projekt vo Feze v Maroku. A ideme e, smerom akejsi siete univerzít Euromedu. To by bolo logickejšie. Ďakujem. Lehota na predkladne poznací návrhov je 31. január. A týmto môžeme uzavrieť našu prácu pre dnešok. Teraz nasleduje schôdza koordinátorov a všetci, ktorí neprislúcha zúčastní sa tejto schôdze, by mohli si láskovo ísť napríklad dať kávu. Ďakujem.